Kolegovia, keďže máme hlasovať e, o 10. musíme sa držať nášho termínu. Navrhujem, aby sme už začali, aj keď niektorí kolegovia sa pripoja o pár minút neskôr. Momentálne sa nachádzame pri bode 10. E, ide o ekonomickú kvalitu duálnych výrobkov na jednotnom trhu. Budeme mať e, výmenu názorov a som naozaj veľmi rada, že môžem odozdať slovo Pavlovi Čajanovi, ktorý predloží túto štúdiu a potom budeme o nej hovoriť. Nech sa páči. Vážení poslanci a poslanci, volám sa Giamperlo Genovezi, e, pracujem pre Európsku komisiu, som e, vedúci jednotky. Ďakujem, že ste nás pozvali a prišla som odprezentovať výsledky tejto ekonomickej analýzy e, zdanlivo identických e, produktov. Toto začalo v júli 2018 a výsledky sme dostali koncom roka 2019, takže momentálne sa nachádzame ešte vo validačnom procese a výsledky, ktoré vám odprezentujem, považujte za predbežné. A toto bude ešte aj skúmané e, skupinou zainteresovaných strán vo februári. Takže štúdiu e, pripravilo spoločné e, výskumné zredisko a táto správa bola odprezentovaná tu v tomto výbore minulý rok v novembri a ukázala, že e, naozaj 9 až 22 potravinových výrobkov ukazuje rozdiely v zložení, ale pritom mali rovnaké balenie záver sme eh, potom pripravili eh, spolu eh, s našimi odborníkmi, ktorí pripravovali štúdiu. Štúdia bola zorganizovaná preto, aby sme sa mohli na to pozrieť z pohľadu spotrebiteľov. Chceli sme vedieť, aké je vnímanie spotrebiteľov, chceli sme vedieť, aké je vnímanie zo strany výrobcov a chceli sme vytvoriť prepojenie medzi makroekonomikou a diferenciáciou produktov. Z pohľadu e, spotrebiteľ sme sa pozreli na e, literatúru, aby sme si stanovili, aký je tu rámec, čo hovorí teória o tomto jave. A, a Pozreli sme sa tiež na e, experimenty e, s správaním, aby sme zistili, ako sa správajú spotrebitelia, keď sa musia e, rozhodnúť medzi rôznymi produktmi ktoré sú zdánlivo e, totožné, ale majú iné zloženie. Zo strany e, výrobcu e, nemáme empirické hodnoty, hlavne z literatúry. To znamená, že prístup bol skôr taký, že sa vymedzil rámec, aby sme pochopili, ako sa priemysel rozhoduje vyrábať e, také alebo onaké výrobky. Začneme s tránkou spotrebiteľov. Jedna z prvých vecí je, že sú tu rôzne teórie, akademické teórie a prístupy na analýzu skutočnosti, prečo sa spotrebiteľ e, rozhoduje tak, ako sa rozhoduje v takýchto situáciách, keď, e, situácii, keď má výrobky dvojakej kvality z klasickej užitkovej teórie um, musíme zobrať do úvahy nielen uh, vnímanie, ktoré ovplyvňuje uh, preferencie spotrebiteľov, musíme zobrať do úvahy aj cenu. Z tohto pohľadu reakcia spotrebiteľ podľa teórie môže byť negatívna, ak domáca verzia produktu uh, sa považuje za menej kvalitnú a toto nie je ani vykompenzované cenou, pretože Niekedy e, je ten vplyv ceny e, nulový a niekedy e, zase môže byť pozitívny. Niektorí spotrebitelia sa rozhodnú radšej pre výrobok, ktorý je lacnejší, ale keď je výrobok výrazne nižšej kvality, tak tá nižšia cena vykompenzuje tento rozdiel a spotrebiteľ sa rozhodne pre tento výrobok, pretože je o mnoho lacnejší. To znamená, že ten účinok e, dvojakej kvality je veľmi heterogénny. Je to napríklad chuť výrobku, ale aj zloženie výrobku, ktoré rozhodujú o preferenciách spotrebiteľa. Spotrebiteľ chcú vedieť, či to nejako ovplyvňuje zdravie, či je to udržateľný výrobok. A toto teda všetko ovplyvňuje preferencie spotrebiteľa. Ak sa pozrieme e, teraz viac na teóriu, e, ktorá skúma psychologické účinky na spotrebiteľov, tak e, tu, tu hovoríme o modeli kvality potravín a musíme sa tu pozrieť na vonkajšie a vlastné signály produktu Rozhodnutie e, spotrebiteľa závisí od organoleptických e, vlastností, ako je napríklad chuť a vôňa, potom e, je to zloženie výrobkov, ktoré rozhodujú o rozhodnutí spotrebiteľa. Potom tu máme tie vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú správanie spotrebiteľa. Ide tu o značku, teda ide o hodnotu, ktorú e, spotrebiteľ pripisuje značke e, krajina pôvodu a akékoľvek e, signály, že to súvisí aj s vonkajším vzhľadom produktu. Čím je silnejšia úloha vonkajších eh, signálov, tak eh, tým je eh, pravdepodobnejšie, že spotrebiteľ si všimne kvalitnejšie výrobky, pretože ho ovplyvňujú tieto vonkajšie príznaky kvality. Potom sú tu informácie, ktoré sú k dispozícii o výrobku. Ak spotrebitelia majú e, dodatočné informácie, pretože napríklad nakupujú v zahraničí a môžu e, porovnať výrobky alebo majú informácie z médií alebo zo sociálnych kontaktov, tak e, môžu vnímať tiež tento rozdiel v kvalite. Aj v takomto prípade eh, buď spotrebiteľ vôbec nereaguje, alebo môže prestať kupovať v krátkodobom horizonte, horizonte daný výrobok doma, ak je nižšej kvality. Pozrieme sa teraz na niektoré aspekty eh, zo stránky eh, výrobcov. Literatúra o rôznom zložení produktov takmer neexistuje koncepčná analýza eh, nám rozdelila teóriu na eh, marketingovú teóriu a eh, teóriu súvisiacu s výrobou. Je to literatúra, ktorá hovorí o preferenciách spotrebiteľov, o výrobných faktoroch, o konkurencii a o, o miestnej legislatíve, ktorá môže ovplyvniť marketing výrobkov. Tu máme graf, ktorý vychádza z výsledkov, ktoré boli e, uverejnené e, v komparatívnej e, kampani. Išlo o kampaň, ktorej sa ktorý sme sa snažili pochopiť, ako sa správajú spotrebiteľ, keď zbadajú rozdiel a ukázalo sa, že aj preferencie e, spotrebiteľov e, sú jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú výrobcov pri e, uplatňovanie rôznej kvality výrobky. Keď sa pozrieme na správanie výrobcov z pohľadu teórie priemyselné výroby, tak tu môžeme rozlieť dve situácie, keď sú trhy oddelené a keď trhy nie sú oddelené. Keď sú trhy oddelené, tak firmy Eh, praktizujú diskrimináciu eh, v kvalite výrobkov, pretože rozlišujú eh, kvalitu výrobkov pre zvýšenie svojich ziskov. A druhá situácia je taká, že môžu prispôsobiť kvalitu v celých trhoch, aby sa zapojili do cenovej diskriminácie. Ak je tu nejaká úprava, ktorá riadi všetky tieto veci, tak jediný spôsob, akým možno rozlišiť tieto výrobky, je diferenciácia kvality. Takže to je uplatňovaná prax. A samozrejme tu vždy ide o maximalizáciu ziskov. Ak trhy nie sú oddelené, tak e, táto otázka dvojakej kvality sa môže objaviť, e, pretože e, ovplyvňuje schopnosť firiem cenovo diskriminovať trhy. Potom e, z pohľadu marketingovej analýzy e, vidíme, že e, sú tu rôzne stratégie, ktoré môže dodržiavať firma alebo nadnárodná spoločnosť. Je tu e, stratégia ísť globálne, to znamená normalizovať produkty alebo mať výrobky na národnej úrovni, ale ide o prispôsobenie a lokalizáciu výrobku a prispôsobenie miestnym podmienkam. E, keď je tu e, kombinácia týchto dvoch stratégií, tak to znamená, že tu dochádza k diferenciácii e, zloženia výrobkov. E, na záver, e, pokiaľ ide o výrobcov, môžeme povedať, že obi dvoch prístupoch možno zdôvodniť túto diferenciáciu kvalitu výrobkov snahou maximalizovať zisky a um, výrobcovia môžu alebo nemusia uh, ponúkať uh, národné uh, verzie výrobkov a rozlišovať teda kvalitu na rôznych trhoch. E, trhová sila firmy alebo nadnárodnej spoločnosti je tiež dôležitá. Čím má väčšiu trhovú silu a podiel na trhu, tým e, väčšia e, schopnosť uplatňovať túto prax. Potom zo strany spotrebiteľa by som chcel hovoriť o dvoch experimentoch, ktoré sme realizovali, aby sme lepšie pochopili správanie a reakciu spotrebiteľov na túto otázku dvojakej kvality. Takže Eh, mali sme dva experimenty, ktoré boli eh, podobné. Eh, rozhodli sme sa teda pre výrobky, ktoré sme už mali v prechádzajúcej správe spoločné výskumného strediska. Takže mali sme obmedzené prostriedky. Mohli sme si preto vybrať iba 6 krajín, Nemecko, Maďarsko, Litva, Španielsko, Rumunsko a Švedsko a pre každú krajinu sme mali 1500 účastníkov. E, takže toto bol základ e, pre výber vzoriek, aby sme mohli preštudovať správanie spotrebiteľov. V zásade e, v laboratóriu boli výrobky E, boli výrobky, ktoré sme si vybrali, nemohli sme použiť e, spracované výrobky, chceli sme e, požiadať ľudí, aby ochutnali výrobky a aby vnímali chuť daných výrobkov. Nemohli sme teda navrhnúť výrobky, ktoré boli spracované, teda varené v laboratóriu a tak ďalej. Mali sme nižší počet účastníkov e, v tomto laboratórnom experimente. Mali sme tam 500 účastníkov e, v každej krajine. Takže e, čo sa stalo počas týchto dvoch experimentov? V zásade spotrebitelia mali rôzny rozsah informácií k dispozícii o daných výrobkoch, o kategóriách výrobkov, o rôznych cenách a na základe toho už mohli urobiť rozhodnutie. Niekedy boli e, testy e, slepé, niekedy sa mohli e, priamo rozhodnúť, čo je ich preferencia. Ďalšia vec, ktorá bola veľmi dôležitá, je, že počas experimentov sme použili dve veľké sady otázok. Mali sme informácie o produkte, ale pritom sme neprezradili, pre ktorú krajinu e, bol daný výrobok vyrobený. E, takže e, bez toho, aby vedeli, pre ktorú krajinu bol výrobok vyrobený, testovali výrobky a potom sme mali online experiment, kde spotrebitia vedeli, pre ktorú krajinu bol výrobok vyrobený. Takže naľavo vidíte výsledok testu, keď nevedeli eh, spotrebitelia eh, alebo respondenti, pre ktorú krajinu eh, bol výrobok vyrobený a vidíte, že tu bola veľká miera tých, ktorým bolo jedno, ktorá verzia to bola. A potom právo vidíte výsledok experimentu, keď respondenti vedeli, pre ktorú krajinu bol výrobok vyrobený. A ukázalo sa, že to bolo opačné, ako v predchádzajúcom prípade. E, väčšina ľudí sa e, rozhodla, že domáci alebo nedomáci výrobok je lepší. Mm, tu im nebolo jedno, e, či ide o domáci výrobok alebo výrobok pre inú krajinu. Takže rozhodovali sa na základe toho, pre ktorú krajinu bol daný výrobok vyrobený. Na základe eh, informácií, ktoré mali o danom výrobku a o tom, pre ktorú krajinu bol vyrobený. Keď sa pozrite na ľavú stranu, teda keď sa nevedelo, pre ktorú krajinu, eh, tak v laboratóriu bola podobná situácia. Eh, spotrebitelia chceli sme vedieť, či dávajú prednosť domácim alebo nedomácim výrobkom, a tak tu im to bolo viac jedno. Keď sme mali online test, tak tam ten výsledok bol obrovský, ale túto uh, v laboratóriu nebol až taký obrovský rozdiel medzi uh, tými výsledkami. teda aké sú veľké závery uh, zo stránky spotrebiteľov. Ak spotrebiteľ nie sú informovaní o tom, z ktorej krajiny a ktorá verzia výrobku je vyrobená pre danú krajinu, tak eh, vo väčšine prípadov je im jedno, ktorú verziu si vyberú. Eh, nie sú tu nejaké očividné geografické vzory eh, pri preferenciách výrobkov, keď spotrebitelia sú informovaní o tom, pre ktorú krajinu bola bol daný výrobok vyrobený. Vo väčšine prípadov dávali prednosť jednej z verzií, či už to bola domáca alebo nedomáca. A nebola tu nejaká jasná preferencia pre domáce alebo nedomáce verzie v online experimente. V poslednej časti štúdie sme sa chceli pozrieť skôr na horizontálnejšie záležitosti, ktoré môžu ovplyvniť výber a ktoré môžu ovplyvniť, ako sa spotrebiteľa rozhodujú v prípade zdanlivo totožných výrobkov. Urobili sme metrickú analýzu, porovnali sme výsledky z predchádzajúcich štúdií, ktoré urobilo spoločné výskumné stredisko. Pozreli sme sa na hnacie sily pre spotrebiteľov, napríklad HDP na obyvateľa a tak podobne. A potom e, tu boli ďalšie faktory, napríklad vzdialenosť od krajiny, e, či sú to susedné krajiny, či majú ten istý jazyk, e, veľkosť firmy, počet prísad v danom výrobku. Tak to boli faktory, ktoré súvisili s výrobou index e, stravovania, to je index, e, ktorý skúma e, potravinové skupiny a je to akýsi spôsob vyjadrenia preferencií v rozsahu jednej krajiny. Potom je tu index postoja alebo prístupu, takisto má zachytiť rôzne postoje v danej krajine a medzi premene patrí napríklad aj dôležitosť e, preferencií v danej krajine, tradícií e, spotrebovať alebo nespotrebovať e, nejaký produkt. So basically with the... Takže v zásade tuto vidíme, ako daná premena ovplyvňuje pravdepodobnosť, že tá potravina sa odlišuje v nejakej krajine. Napríklad produkt X je iný než produkt X v Maďarsku. Vidíme tu výsledky pozitívne a negatívne. Najväčšie rozdiely HDP na hlavu. Mm, tam je najvyššia pravdepodobnosť, že bude rozdiel v kvalite a zložení produktov. Čiže tu vidíte zoznam pri komplexnejších produktoch vyššia pravdepodobnosť rozdielov, alebo čím menej komplexnejšie sú produkty, tým nižšia je pravdepodobnosť, že bude e, rozlišné zloženie. To sú teda dosť zjavné závery. Všetko toto je v správe. Tá správa je zatiaľ e, predbežná vyvodiť z toho môžeme záver taký, že tvorba vnímania spotrebiteľa je veľmi komplexný proces. Vnímanie je zmesou nielen toho, ako vnímame kvalitu, ale aj psychologických účinkov a e, vonkajších signálov. Takže dvojitá kvalita by mohla byť nulová, pozitívna alebo negatívna, ale je to veľmi heterogénne medzi spotrebiteľmi členskom, aj v jednom členskom štáte. Opodstatnením zlože, rôzneho zloženia e, má byť vlastne e, stratégia pre firmu optimalizovať maximalizovať zisky, optimalizovať e, výsledky. Firma teda prispôsobí zloženie produktu a ponuky, e, bude ponúkať národné verzie podľa podmienok na trhu. E, experimenty ukázali, že dvojitá kvalita nemá vplyv na výber spotrebiteľa, ak nie je informovaný o tom, pre koho bol ten produkt urobený, vyrobený. Eh, ale spotrebitelia preferujú jednu eh, z verzií, ak sú informovaní o tom, pre koho bol produkt vyrobený. Empirické odhady ukazujú, že výskyt rôzneho zloženia v členských štátoch je poháňaný rôznou, rôznym dopytom a faktormi súvisiacimi s výrobou. A teda máme tam aj rôzne HDP eh, na hlavu obyvateľa. Eh, to je ten najväčší faktor. Takže týmto vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán Genoveze. Ospravedlňujem sa, že som vás nepredstavila. Sú tu samé kolegovia z Európskej komisie, ktorí sa môžu zapojiť do diskusie, keby tu boli otázky od poslancov. Otvorím teda diskusiu a najprv poprosím koordinátorov, či chcú vystúpiť. Pán Šváb sa už prihlásil. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá štúdia. A Chcel by som sa ešte vrátiť k tomu slajdu, kde sú trošku načrtnuté dôvody rozdielu medzi výrobkami. Ak si spomínam, tretia úroveň bola 32% v dôsledku národnej legislatívy, 28% to bolo to druhé, čo vychádzalo z výroby, e, výrobných podmienok. Takže už máme 60% v prípade produktov, ktoré berieme do úvahy E, takže ovplyvnené týmto. Áno, národná legislatíva je vždy kľúčovým e, motivačným faktorom. Napríklad používal som rybie prsty e, v Nemecku. Máme zákon, ktorý už to musí byť aspoň 90 ryby a v iných krajinách možno nemajú takúto legislatívu a to môže byť dôvod, prečo sa to odlišuje, to zloženie. Môžeme o tom diskutovať aj na úrovni EÚ, ale ak e, členské štáty majú rôzne štandardy v EÚ, to nie je chyba EÚ. Aj oni by mohli mať takéto štandardy. No potom je tam tá variácia vo výrobe. Ak firma vyrába na viacerých miestach z rôznych dôvodov, tam môžu byť teda tiež iné faktory, ktoré by sa mali zohľadniť. No ja by som sa teda chcel opýtať e, k tomu testu na vzorke, kde bolo teda zjavné, že ľudia, ktorí nevedeli o rozdieloch vo výrobkoch, si vyberali e, originálny E, výrobok a nie vyrobený pre niekoho. E, chcem by, chcel by som teda opýtať, ako to vysvetľujete? Je to nejaká intelektuálna chyba, ktorú ľudia robia, keď si kupujú ten produkt e, vyrobený pre niekoho, alebo ako to bolo v tej vzorke, ja by som toto rád pochopil. Ďakujem pekne, najprv si zbierame otázky. Pani Šaldemoze tu nie, pani Charancová, nech sa páči, máte otázku. Ďakujem pekne. A ja chcem poďakovať za túto štúdiu. Mňa mimoriadne zaujala tá časť štúdie, ktorá ukazovala dôvody výrobcov pre túto prax. Ja osobne neverím, že je to pre prospech spotrebiteľa. Ak spotrebitelia nevedia, že sú zavádzaní, že ich podvádzajú, tak naďalej budú to akceptovať. Problém teda je napríklad v Českej republike, že Česi vedia o dvojitej kvalite potravín a vedia, že sa to deje nielen u nás a chcú, aby to prestalo. Takže preto som povedala už včera chorvátskému E, zásobcovi predsedníctva, že sa musíme pohnúť vpred. Potrebujeme ďalšie kroky na úrovni EÚ, e, na rámec tých pravidel novej dohody a naozaj by som požiadala komisiu, aby pracovala na novom riešení Žiaľ, nie každý informovaný európsky občan e, býva na hranici alebo pri hraniciach a môže nakupovať v zahraničí, kde dostane e, produkty lepšej kvality za lacnejšiu cenu. Preto potrebujeme kroky na úrovni EÚ a nie je to niečo, čo si dokážu spotrebitelia vyriešiť sami a nedá sa to vyriešiť iba v členských štátoch. Takže dúfam, že komisia s týmto môjim úsudkom bude súhlasiť. Takisto by som chcela povedať, že ma dosť prekvapuje, že sme dostali iba zhrnutie týchto štyroch správ, a to až dnes, pardon, tento týždeň, pretože som počula, že rôzny, rôzne zainteresované subjekty dostali všetky, celé tie správy a Európsky parlament by teda nemal byť takto z toho vylúčený. Ďakujem. Ďakujem, na to určite bude reakcia pán Kolaja. Ďakujem pekne. Ďakujem za prezentáciu k tejto dôležitej téme. Myslím si, že je dôležité zopakovať aj to, že existencia zdanlivo totožných produktov rôzneho zloženia je témou celej únie. Nie je to iba východo európska záležitosť. Napríklad D-test, Česká spotrebiteľská organizácia, testovala rybie prsty e, a e, britské, e, britský produkt určený pre britský trh mal menší obsah mesa než v Českej republike alebo v Nemecku. A kvalita, dvojitá kvalita produktov nebola blacklistovaná, nebola na čiernom zozname, alebo nie je na čiernom zozname ako neferová obchodná praktika. E, toto ešte máme pred sebou ako úlohu. A rád by som teda e, pripomenul výsledky poslednej štúdie z leta, minulého roku. Rozdiely v zložení identické balenie 9 e, u produktov, ktoré boli testované rôzne zloženie, podobné balenie 22 testovaných produktov. Takže toto je jasný dôkaz zneužívania e, dôvery spotrebiteľa No a teraz k tomu slajdu, ktorý tu už spomínal, spom, sa spomínal, ako spotrebitelia, pardon, pro, producenti e, vnímajú, prečo vyrábajú rôznu kvalitu toho istého e, produktu, prečo majú rôzne verzie produktov pre rôzne krajiny. Myslím si, že treba byť obozretný, ako interpretujeme tieto výsledky, pretože ak národná regulácia, e, ako to tu zaznelo, Nemecko má požiadavku e, percentu podielu rybieho, rybieho mesta v rybých prstoch. Ak Nemecko má túto požiadavku a ostatné krajiny nie, tak je samozrejme prirodzené, že výrobcovia zvalia tie rozdiely na národnú reguláciu. Avšak, podľa mňa, je to preto, že výrobcovia jednoducho chcú ušetriť peniaze na iných krajinách, kde tá národná regulácia to nevyžaduje. Eh, je to naozaj o tom, ako interpretujeme tie výsledky. Ako ukazujú výsledky zistenia tejto novej štúdie, informácie eh, o kvalite produktov sú pre spotrebiteľov veľmi dôležité a musíme zabezpečiť, aby rôzne zloženie bolo jasne viditeľne vyznačené musíme podporiť právo na dostatočné informácie, aby sa spotrebiteľ rozhodol, či si ten produkt kúpi alebo nie. Avšak musíme predísť aj zneužívaniu informácií na balení. Ako sa ukázalo v prezentácii, značka napríklad vyrobené pre Nemecko môže ovplyvniť nákupné správanie spotrebiteľov v iných krajinách, dokonca ich motivovať, aby za takýto produkt zaplatili viac v dobrej viere, že platia za vyššiu kvalitu. Avšak toto sú iba čiastkové kroky. Ideálne riešenie je iba jedno a to konečne zakázať túto prax. Ďakujem pekne. Ďakujem. A posledný koordinátor, pani Žoro. Nechcete sa opýtať? Dobre. Takže týmto ukončím prvé kolo otázok a slovo dostane pán Genoveze a jeho kolegovia. Pán Genoveze? Áno. Ja dám také prvé kolo odpovedí, ale možno aj kolegovia z DG Grow by sa chceli, alebo chcete začať? Áno. Dobrý deň. Moje meno je Stefano Zády. Ja som, tak povediac, uh, uh, ten, kto zadal tú štúdiu, my sme tie fondy e, na to dostali a potom sme mali dohodu z JRC na realizáciu tej štúdie. Chcem sa vyjadriť e, k pripomienke pani Charancovej, čo sa týka distribúcie štúdie. Plný návrh, kompletného znenia návrh bol rozdistribuovaný vnútorným službám komisie a zainteresovaným subjektom z tej konkrétnej skupiny, ktorá sa formálne podielala a podieľa na e, vypracovaní štúdie e, s prozbou nedistribuovať to ďalej, iba sa vyjadriť v rámci tohto projektu e, Niektorí členovia tej skupiny subjektov teda tak povediac, nechali uniknúť tú správu, z toho sme veľmi nespokojní a teda ešte sa tým zaoberáme. Určite sme im jasne dali najavo, že to nie je v poriadku. E, ten návrh správy bol rozdistribovaný s tým, že je to iba na pripomienkovanie vzhľadom na publikáciu e, finálnej správy aj e, voči tomuto parlamentu. Ďakujem. Ja by som ešte doplnil k tomu vplyvu, ak je tam to made for. Áno, má to vplyv, videli sme to empiricky, aj teoreticky vieme, že je to známa situácia a v zásade to súvisí s tým, že sa to asociuje s kvalitou. Spája sa to s kvalitou, viem teda ak viem, že ak je to robené pre nejakú krajinu, tak tú krajinu spájam s nejakou kvalitou a teda sa môžem rozhodnúť pre tento proje, produkt. Avšak nemôžeme naozaj vyvodiť ten záver, či je to lepšie do zahraničia alebo domáce, pretože aj väčšina ľudí v tom laboratórnom experimente sa rozhodla pre domáci produkt. Takže nie je to teda nejako jasné, ako Rusko, alebo či je tam nejaký jasný geografický, nejaká jasná geografická schéma. Ja by som stručne sa vyjadril k tej národnej legislatíve. E, zazneli tu pripomienky či otázky súvisiace s tým, že jeden z dôvodov, prečo sledujeme rôzne zloženie, je v dôsledku národnej legislatívy a vychádzalo to teda z toho čísla, ktoré sme prezentovali. Dôvody, prečo výrobci uvádzajú rôzne zloženie, že to je 32%. Áno, toto je jeden z dôvodov. ale chceme vyzdvihnúť, že toto nám nahlasili firmy, či to sú vysvetlenia a odpovede od firiem v tejto celoeurópskej štúdii, ktorá bola zverejnená minulý rok. Čiže toto nie je nejaký definitívny dôkaz, že je to naozaj tak, len to tvrdia, možno niekedy je to strategický dôvod. To som chcel povedať. Dobre. Mám tu ešte 10 prihlásených, ktorí chcú položiť otázky a máme na to 18 minút. Takže dáme slovo poslancom a potom takú všeobecnú odpoveď či reakciu z vašej strany, ak súhlasíte. Každý poslanec iba jednu minútu Máme málo času. Pani grapiny nech sa páči. Ďakujem pekne. Nie je jednoduché mm, všetko to, čo som chcela povedať, povedať za jednu minútu, ale na úvod chcem povedať, že som veľmi nespokojná s výsledkami vašej štúdie, pretože to, ako ste to odprezentovali, samozrejme synteticky, ako by ste, tak povediať, ukazovali prstom na spotrebiteľa. Spotrebiteľ preferuje, akceptuje, spotrebiteľ vie. A spomenuli ste aj to, že ste vychádzali v štúdii z odpovedí firiem. Čiže z tohto pohľadu je vaša štúdia irrelevantná. Zavádzanie cez balenie a brandovanie je veľmi vážna vec My sme v poslednom týždni predchádzajúceho mandátu novelizovali štyri smernice a priznali sme, že na tom istom balení, ak je rôzny obsah, dali sme tam potom čiarku za týmto vyhlásením, že sú výnimky bez definovania týchto výnimiek. Čiže teraz máme veľmi široko otvorené dvere, aby si každá krajina definovala, aké výnimky chce. My sme tu na to, aby sme hájili práva spotrebiteľov z pohľadu ceny, ale aj z pohľadu obsahu. Ďakujem pekne. Pani Gebhardt. Ďakujem pekne. Musím reagovať rovnako to posledné, čo som teraz počula, ma naozaj teda nepríjemne zaskočilo, že tie čísla aj tak nesmieme brať príliš vážne, pretože tie čísla sú aj tak od tých zainteresovaných subjektov samotných. No ale potom si kladiem otázku, prečo sme vôbec robili tak, prečo sa vôbec robila takáto štúdia, veď to je, to je nehoráznosť. Musím povedať, že očakávam štúdie, ktoré prinesú čísla, na ktoré sa dá spolahnuť. A nejde o to, čo chutí z spotrebiteľovi viac či menej, alebo či mu to chutí, či mu to nechutí. Ide o to, že je to zavádzanie, ktoré je inherentné v tom, že produkty rôzneho zloženia sa predávajú pod rovnakou značkou a to je jednoducho zavádzanie. To je úplne jedno, či je to lepšie alebo horšie, alebo ja už neviem čo. To je to, proti čomu chceme postupovať. To je to, čo nie je akceptovateľné. No a myslím si, že tu sa zhodnem s pánom Kolajom, túto prax treba zakázať a ja naozaj očakávam od Európskej komisie, že nás už nebude naťahovať v tejto otázke a že konečne začne konať. Ďakujem. Pani Benková. Thank you. Ďakujem. Ja si e, poviem to isté, čo moji kolegovia, ale uvedem jeden konkrétny e, príklad. Mne tie štúdie pripadajú troška sklamaním z hľadiska záverov, ku ktorým dospeli, pretože v zhrnutí štúdie sa hovorí, že je žiadna záruka, že aj ak spotrebiteľ bude mať e, dokonalé informácie o prísadách, že si kúpi produkt na základe kvality namiesto e, určitých e, preferencií. A ja si myslím, že toto je zoznam zábavných tvrdení a mňa by zaujímalo na základe akých faktov k týmto tvrdeniam prichádzame. Je e, šanca, že ak spotrebiteľ bol vystavený menej kvalitným výrobkom, tak jednoducho si vytvorí na ne návyk, čiže nie je to jeho, jeho preferencia. A preto by som určite podporila kolegyňa a kolegov v tom, že našim cieľom je chrániť spotrebiteľov a nie umožňovať, e, alebo teda nechať sa zavádzať týmto smerom dialogu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička, pani Todd. Pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Chcem poďakovať aj za túto prezentáciu. Prax veľkých firiem e, tom, že predávajú e, potravinové výrobky s rôznym zložením, ale rovnakým balením, podkopáva základnú myšlienku jednotného trhu a je to zároveň urážka spotrebiteľov, takže ja si veľmi cením, že sa podnikajú kroky smerom k adekvátnemu riešeniu tejto situácie a vítam ekonomické hodnotenie produktov dvojaké kvality na jednotnom trhu. A ako som zdôraznila už v novembri, tretina potravinových výrobkov, e, ktoré sa predávajú v členských štátoch, majú rôzne zloženie, aj keď e, obal je rovnaký alebo podobný a takisto reklama je rovnaká alebo podobná. Takže pri potravinových výrobkoch e, nie je žiadny dôkaz o tom, že by bola kvalita rovnaká a takisto nie sú žiadne dôkazy o tom, že by niektoré štáty mali akúsi horšiu kvalitu spotrebiteľov. Takže e, preto je dôležité, aby boli poskytnuté presné informácie o všetkých relevantných e, parametroch potravinových výrobkov priamo na obale. A moja otázka na zástupcov komisie je následovná. Aká e, kvalita kontroly sa bude vykonávať a ako plánujete pravidelne monitorovať, či výrobcovia potravín skutočne garantujú, že nie sú rozdiely v kvalite potravín medzi členskými štátmi? Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani Tún. Chcem poďakovať za slovo. My naozaj potrebujeme dlhšiu diskusiu po tom, čo sme si potom, čo si prečítame túto správu, naozaj dôkladne, pretože Stefano Sore je veľmi pekne, že, je veľmi pekne, že, pekné, že ste túto správu rozdali zainteresovaným v utajení, ale možno by bolo dobre, keby sa dostala aj k zákonodarcom, najmä vzhľadom k tomu, že celá táto iniciatíva e, vyšla od nás. Takže e, táto spolupráca medzi komisiou a parlamentom sa nám veľmi nepozdáva, že tú správu nedostaneme v celku a zainteresované strany, ak tomu správne rozumiem, túto správu dostali uh, už, už dlho pred uh, začiatkom tejto diskusie my sme dostali na akési zhrnutie, takže toto nás veľmi neteší. Druhá vec. Zainteresované strany teda dostali túto správu pred mesiacom a ja, teraz sa dozvedám, že e, ste nespokojení, že došlo k tomuto úniku, ale podľa mňa to nie je únik, toto išlo oficiálne od vás, takže tam ide isté o príklad dobrej spolupráce medzi vami a zainteresovanými, ale to, čo povedali kolegyňa a kolegovia ohľadom e, chuti. Aj keby ste testovali tie chuťové parametre na lajkoch, pokiaľ ide o tú chuť, tak veľmi dobre vieme, že toto je, že, že chuť je proste vec, ktorú majú skúmať špecialisti. 7 z 30 si všimli, 7 e, z 30 si všimli, že je tam rozdiel, takže pomerne veľké percento ľudí si všimne, že ich niekto podvádza. Áno, prepáčte, už končím, hovorí rečnička, ale áno, tu ide o podvod na nás, takže k tomu musíme zaujať ten postoj, že táto prax musí prestať. Prepačte, hovorí predsedajúca, že som vás prerušila. Pani Borza. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto štúdia propaguje isté mýty, teda v prvom rade, že dvojaká kvalita produktov je spôsobená rôznymi preferenciami spotrebiteľov v členských štátoch. Ja som vždy hovorila, že deti v Chorvátsku si nevyberajú, alebo teda nevolia potraviny nižšej kvality než deti v iných krajinách, pretože o tom nerozhodujú. A spotrebitelia v 50% prípadov preferujú výrobky z členských štátov iných než ich vlastný členský štát. Čiže aj toto podkopáva tento záver. Takže táto analýza je, stojí na veľmi vratkých nohách a tvrdenie, že ak e, je produkt lacnejší, tak musí byť kvalita už tiež e, nesedí. Jednoducho dohľad nad trhom je tu absolútne nevyhnutný, ak chceme e, spotrebiteľov postaviť na rovnakú úroveň v rôznych členských krajinách. Veľké firmy hľadia na svoje zisky a e, klamu a podvádzajú častejšie než len v tomto prípade, takže budeme musieť zaviesť mechanizmy, aby sme chránili našich spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedníčka, teraz pani Maldonado López. Ďakujem za slovo. Ja podobne ako ostatní e, som si prečítala tú správu, ktorú nám komisia predložila tak veľmi zbežne, ale mám pocit, že situácia e, sa veľmi nelíši oproti našej predchádzajúcej analýze, e, ktorú sme už diskutovali na výbore IMCO v minulosti. Čiže tu ide o to, že toto môže byť jeden z veľkých úspechov Európskej únie, ale potrebujeme e, mechanizmy v prípade dvojakých, dvojaké kvality produktov, ktoré budú reálne fungovať. Takže moja otázka na komisiu je, pretože teraz sa domnievame, že spotrebiteľa, respektíve e, občania e, sú si všetci rovní na jednotnom trhu, takže by sme mali aj vytvoriť E, rovnaké pravidlá. Čiže ja sa chcem spýtať, ako možno harmonizovať e, informácie na produktoch, tak aby všetci spotrebitelia ich dostávali v rovnakom rozsahu, pretože jeden z e, prvých projektov, ktoré táto komisia predložila, je ekologický dohovor alebo ten, ten Green Deal. A ja si myslím, že toto je celkom dobré východisko aj pre túto diskusiu, pretože my by sme mali vytvoriť mechanizmy, ktoré odstráňa túto nerovnosť medzi občanmi, Eh, jednotlivých krajín. Čiže ako harmonizovať eh, informácie na eh, balení výrobkov a po druhé, ako zabezpečiť, to je druhá vec, ako zabezpečiť rovnakú kvalitu výrobkov. Ďakujem veľmi pekne, pán Štefanec. Ja budem hovoriť po slovensky. Tému dvojakej kvality preberáme, že sa posúva na ďalšiu úroveň, ale som presvedčený, že aby sme ju ďalej riešili, potrebujeme predovšetkým dve veci. Poprvé, aplikáciu jednotnej metodológie z Európskej komisie a po druhé, spoluprácu s členskými štátmi. E, dvojaká kvalita častokrát je realitou a častokrát je to len vnímanie občanov. Myslím si, že potrebujeme vytvoriť systém pre zvýšenie dôvery občanov v celej únii, aby aj oni boli zainteresovaní do boja proti dvojitej kvalite, aby mohli v prípade, že majú podozrenia na výrobky dvojitej kvality, aby mohli sa obrátiť na dôveryhodnú inštitúciu, preto e, nevyhnutne potrebujeme zavedenie jednotnej metodológie a spoluprácu so štátmi pre vytvorenie takého systému, ktorý by pomohol bojovať proti dvojakej kvalite. Nehovoríme o iných cenách, nehovoríme o iných obaloch, ale predovšetkým o obsahu, ktorý potrebujeme adresovať. Ďakujem pekne. And... Ďakujem ja vám, pán Šogor. Pani predsednička, toto je téma pomerne emocionálna a ja som rád, že o nej v Európskom parlamente hovoríme, pretože táto, túto štúdiu treba vnímať v nadväznosti na predchádzajúce štúdie a Ja som veľmi nespokojní s tým, že parlament túto štúdiu nedostal včas. Je to naozaj záležitosť, ktorú by mali spoluzákonodárcovia prediskutovať, teda EU a, pardon, EP a komisia. Pokiaľ ide o dvojakú kvalitu, tak e, hm, iste sa zhodneme na tom, že to e, ukazuje jednu vec, odhalujú jednu vec a to, že jednotný trh vôbec nie je jednotný. Štúdie samozrejme možno interpretovať rôzne, ale <laughs> reálne sú rozdiely medzi výrobkami a to určite nie je vítané a akceptovateľné. Takže e, tieto rozdiely e, niekedy ani nie sú e, nejak zemepisne podmienené. A je to e, isté otázka metodiky e, skúmania tohto problému, o ktorej tiež budeme musieť hovoriť. Takže ja by som chcel záverom povedať ešte jednu vec a to, že spotrebitelia a e, obchodníci alebo výrobcovia vychádzajú z rôznych predpokladov a spotrebitelia momentálne znášajú dôkazné bremeno, teda musia dokázať oni, že tie produkty sú rôzne kvality a toto by sme mali zmeniť, e, pretože existujúca legislatíva by mala spotrebiteľom dávať e, právo ľahšie sa domôcť e, svojich práv, ale to sa momentálne nedieje. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Teraz dám slovo autorom štúdie, komisii za vyjadrenie k tomu, čo tu odznelo. Ja viem, že nemá veľa času, mrzí ma to, ale dúfam, že E, svojou, svojou odpovedou našich, našu poslankyňa poslancov uspokojíte. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, veľmi stručne, pani Tún. Správa nebola distribuovaná len tak halabala, ale e, bola aj distribuovaná minulý piatok zainteresovaným, ktorí do nej boli zainteresovaní priamo. Čiže nie pred mesiacom, ale minulý piatok. Pričom sme vyslovene e, povedali, že sa môžu vyjadriť, ale nie ju ďalej posúvať. Takže preto som povedal, že je to únik, ale my nie sme policajti. Jediné, čo sme mohli urobiť, že sme to zainteresovaným povedali a teraz sme im povedali, že s tým nie sme spokojní. Čiže e, je, je, to, je to pomerne zlý signál, že ten, táto správa e, vlastne sa dostala von poza chrbát tejto snemovne a keď sa bude zverejňovať oficiálne finálna verzia, tak ju vy dostanete ako prvý. Prepašte, ja by som chcela doplniť jednu vec eh, k eh, zodpovednosti za prvú časť tej štúdie. Ja sa chcem vrátiť k mm, otázke kvality. Je absolútne eh, jasné, že ako spotrebitelia by sme boli radi, aby všetko, čo si kúpujeme, malo najvyššiu možnú kvalitu. A pokiaľ ide o štandardy a harmonizáciu, tak v otázke potravinovej bezpečnosti máme pravidlá a treba ich implementovať. Treba ich tiež implementovať v nadväznosti na istú definíciu kvality potravín, ktorú nemáme spoločnú a e, toto už bolo spomenuté v diskusii. My si musíme e, jasne uvedomiť, čo to znamená pre mňa, pre vás, čo táto lepšia kvalita alebo dobrá kvalita znamená pre konkrétnych ľudí. Čiže ak z obalu vyplýva, že rôzne e, zloženie, alebo teda takto, ak je rôzne zloženie, malo by to jasne vyplývať z obalu. A ak spotrebitelia preferujú tú, to či oné zloženie, fajn, tak e, sa ukáže, že v niektorej krajine, dajme tomu, je požiadavka na väčší obsah rybieho mesa, tak dobre, ale treba to označiť a treba to jasne povedať, toto nie je zase také zložité. Ale ja by som chcela ešte raz zdôrazniť, že tu nie je e, rovnaká definícia. Kvalita znamená pre rôznych spotrebiteľov niečo iné, niečo odlišné. Chce ešte niekto riešiť e, túto vec, pretože ja mám ešte ďalšie otázky. Vidím, že sa tu hlásia ľudia a ja chápem, že táto debata je veľmi dôležitá, čiže menom komisie chcete tiež? Áno. E, Blanka Rodriguez za komisiu e, z DG Justice a spotrebiteľských záležitostí. Ja by som chcela stručne zareagovať na pár vyjadrení, ktoré tu odzneli zo strany poslankyň a poslancov, že samozrejme je potreba chrániť spotrebiteľov. My k tomu máme momentálne nástroje, smernicu o modernizácii práv spotrebiteľov a ja viem, že Túto diskusiu sme presne na tomto výbore absolvovali a viacerí z vás toto riešenie nepovažujú za dostatočné, pretože sa tam hovorí o e, posudzovaní prípadov, prípad od prípadu, pri uvádzaní e, produktov na trh v prípade, že sa zistí, že tie výrobky e, zavádzajú spotrebiteľov, ale ten, tie výsledky zatiaľ sú, že toto posudzovanie prípad od prípadu spotrebiteľskými orgánmi členských štátov je najlepšie, čo zatiaľ máme. A ja len vysvetlím, že reakcia spotrebiteľov na diferenciáciu výrobkov je, je rôznorodá. Jednoducho ťažko to zhrnúť e, do nejakého jednoduchého záveru. A preto by som chcela povedať, že máme smernicu, ktorá sa teraz začne transponovať a implementovať a pokiaľ sa ukáže, že tento prístup je nedostatočný, tá komisia má samozrejme povinnosť odprezentovať e, správu, konkrétne v máji 2024, kde bude skúmať uplatňovanie tejto smernice a tam bude aj možnosť nastaviť iné nástroje. Keď e, tá smernica sa schválovala, tak sme o tom hovorili, teda možnosť zaradené na nejaký čierny zoznam e, v prípade postupov e, uvádzania produktov na trh, ktoré sú prezentované ako rovnaké, ale v skutočnosti nie sú, tak toto môže byť vec, ktorá sa ukáže, že tá smernica nerieši, my to zistíme a môžeme na to zareagovať napríklad tým, že e, budeme tlačiť na e, jasnejšie zverejňovanie informácií, ale zo štúdí, ktoré máme, E, vyplýva, že budeme musieť dať tejto smernici e, na ochranu spotrebiteľov šancu začať fungovať. Teraz sa budeme venovať transpozícii a implementácii tejto smernice a budeme skúmať následne aj jej účinnosť. Ďakujem, hovorí predsednička, že budem musieť túto časť diskusie naozaj uzavrieť. Neviem, je to, máte procedurálnu? Pani Charanzová, chcete, chceli ste niečo procedurálne? Áno, ja som len chcela veľmi jasne komisii povedať k tomu úniku dokumentov. Ja myslím, že to bolo evidentné, že to spomenuli minimálne tri politické skupiny. Problém nie je v tom, že by dokument e, unikol. Problém je v tom, že parlament ho nedostal vôbec. Čiže my by sme mali predsa ten dokument dostať v rovnakom čase ako ostatné inštitúcie. Dobre, pokračuje predsednička, túto tému uzavrieme, som si istá, že sa k nej ešte vrátime a budeme sa k nej vrácať. Ja by som chcela poďakovať e, kolegyňam a kolegom z JRC e a z komisie za to, že túto rozpravu s nami absolvovali. A tento bod nášho programu uzavrieme. Kolegyňa a kolegovia, predtým, než pristúpime k hlasovaniu, ste dostali e-mail, ktorým ste boli informovaní, že by sme radi, e, by sme radi urobili skupinovú fotografiu E, všetkých e, členov výboru. Bude trvať len chvíľočku, pár minút. Poprosila by som všetkých členov výboru, aby sme e, tuto pred sálou teraz si urobili skupinové foto. No áno, lebo teraz pred hlasovaním sme všetci tu, čiže poprosím vás, poďme sem pred sálu, tam vás usmerníme k tomu, ako tú fotografiu urobiť a potom sa vrátime hlasovať. Dear, dear members. Vážené poslankyne a poslanci, členovia výboru, um, Predtým, než pristúpime k hlasovaniu, mám jedno oznámenie. Ako možno viete, tento výbor slávi svoje 15. výročie existencie. Existujeme už 15 rokov a máme jedného člena na tomto výbore, ktorý je členom výboru od jeho zrodu celých 15 rokov, čo je celkom zaujímavé. Je to pani Gebhardt a ona požiadala aj, aj pán Šváb, pozor, aby sme na ňo nezabudli, <laughs> nezabudli aj pán Andreas Šváb. Takže dvaja členovia, člena členka tohto výboru sú tu od začiatku, ale pani Gebhardt, lebo sme sa fotili, aby sme si pripomenuli toto 15-ročné výročie a pani Gebhardt požiadala o slovo na, 15, na 30 sekúnd. E, Ďakujem pekne. Ja som patrila vlastne k spoluzakladateľom tohto výboru, keď sa zmenil rokovací poriadok parlamentu pred tými 16 rokmi. Postarala som sa o to, aby, alebo prispela som k tomu, aby tento výbor vznikol, pretože som bola toho názoru, že je dôležité aby sme otázku vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa dali dohromady, aby sme teda jasne naznačili, že ide o život našich občianok a občanov. A e, som rada, že sme v tomto dlhom období boli takí úspešní a veľa sme toho dosiahli pre občianky a občanov a to je niečo pre nich pozitívne. Toto je výbor, kde e, sa preberá legisla- najviac legislatívy, ktorá e, priamo má vplyv na občanov a e, takisto sa nám to podarí určite ešte v prípade tej dvojitej kvality produktov. Ďakujem. Mr. Schwab, you want to add something? Pán Schwab, chcete aby niečo dodať? Nie, dobre, ďakujem. Žiadne ďalšie, žiadne ďalší členovia, nezabudla som na nikoho, kto je tu už 15 rokov. Pán Manders? No áno, ďakujem veľmi pekne, ale ja som v tom čase tiež bol členom tohto výboru pred 15 rokmi. Ale to je jedno, ja som e, videl, e, keď som bol chvíľku preč od tohto výboru, že za ten čas e, sa kompetencie tohto výboru mm, zásadne zúžili a asi by sme mali bojovať za to, aby tento výbor bol taký dôležitý, ako keď Andrea Zevelina a ja sme bojovali za práva spotrebiteľov, ale najmä v, na úseku toho e, vnútorného trhu, pretože tieto e, kompetencie, tieto, túto pôsobnosť jednoducho si musíme vziať späť. Ďakujem, hovorí predsednička. Týmito slovami uzatvárame tento bodík a pristúpime k hlasovaniu. Máme teraz pred sebou hlasovanie o e, automatizovaných rozhodovacích procesoch, zabezpečenia ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a služieb. Je tu v prvom rade schválenie otázky na ústne zodpovedanie. Môžem vás poprosiť, aby ste sa pripravili a ja teraz otváram hlasovanie. Zahlasoval každý? Dobre, končím hlasovanie. 42 členov zahlasovalo, všetci za, Takže je to jednomyselné. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie hlasovanie bude o návrhu uznesenia. Otváram znova hlasovanie. I close the vote. Končím hlasovanie. Dobre, štyria sa zdržali. 39 za, nikto proti, takže toto je schválené. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie hlasovanie sa týka súťažnej politiky, výročnej e, správy. E, tu budeme mať jednotlivé oceky samostatne. E, prvé hlasovanie sa týka Nie, nehlasujeme o pôvodnom texte, o všetkom spolu. Like vote, je to rozdelené hlasovanie, takže prvé hlasovanie je o pôvodnom texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 42 ľudí hlasovalo, 38 eh, za, 4 proti, ďakujem. Potom tu ide o ústnú otázku, ktorá sa týka vnútorného trhu a súťaže, hospodárskej súťaže na Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 22 za, 21 proti. Ďakujem, to je schválené. A teraz hlasujeme o odseku 5, o vyškrtnutí tohto odseku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Toto nebolo prijaté. Takže to vymázanie, to vyškrtnutie nebolo schválené, odsek ostáva. Odsek 11, rozdielne hlasovanie, prvá časť, bez slov Open Data End. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 za, 11 proti, traja sa zdržali. Druhá časť. E, slova Open Data End. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To je schválené 26 za, 12 proti, 4 sa zdržali. A teraz hlasujeme o stanovisku v aktuálnom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 za, 20 proti. Nikto sa nezdržal, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegovia. Týmto sme ukončili hlasovanie a predpokladám, že o tomto procese budeme znova hovoriť, ako sme už ohlásili. Bien, chers collègues. Drahé kolegyne a kolegovia, Vážení kolegovia, vraciame sa k diskusiu, budem hovoriť po francúzsky. Takže si môžete nasadiť slúchadla. Posledný bod na programe dnešného zasadnutia výboru je rozpráva o návrhu stanoviska Anny Kavatíny o e, posudzovaní, to, o typovom schválení motorových vozidiel. E, Pripomínam, že k tomuto textu výbor Envy je gestčným. Pripomínam tiež, že komisia, teda pardon, výbor IMKO podľa pravidla 57 má teda sa vyjadriť k tým uh, dokumentom, tak to bolo schválené e, predsedami obidvoch výborov. Slovo dávam Ann Kavatini, nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. E, v prvom rade sa vám chcem všetkým poďakovať. Chcem sa poďakovať všetkým skupinám za ich pozmeňovacie návrhy. E, pokiaľ ide o niektoré pozmeňovacie návrhy, Veľmi e, dobre si e, uvedomujem, že je tu aj otázka e, konkurencie z Envy, ale pokiaľ je o skupinu Evy, tak naozaj chceme mať auta a chceme mať vozidla, ktoré okamžite vyhovujú emisiám podľa Euro 6, ale kvôli kompetenciám E, tu nemáme všetky pozmeňovacie návrhy, ale aj v duchu spolupráce, ale pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy ostatných skupín, myslím si, že boli predložené veľmi dobré pozmeňovacie návrhy. Mnohé z nich môžeme určite podporiť e, hlavne pokiaľ ide o prístup e, k informáciám o údržbe, potom je tu informovanosť o Dieselgate, potom je tu otázka radarov a otázka delegovaných aktov a potom pokiaľ ide o pozmeňovací návrh od GUE, eh, GNL, tak to je, sa týkajú hlavne eh, článkov, eh, článku 6 pozmeňovací návrh 14 a 17 a my by sme sa chceli vyhnúť akýmkoľvek medzeram, kým začne platiť typové schvaľovanie. Chceli by sme tu ponechať tieto uh, Eh, odseky a nakoniec mám otázku, ktorá sa týka pozmeňujúceho návrhu 19 pani Grapiny a tu eh, ide o vstup do platnosti, kde by bola zmena z troch na 5 dní po uverejnení v úradnovesníku a chcela by sa vedieť, aký je dôvod za týmto pozmeňovacím návrhom. Nebolo mi to úplne jasné, prečo ste predložili tento pozmeňovací návrh. No a potom pokiaľ ide o spôsob eh, ďalšieho postupu, Všetky pozmeňujúce návrhy môžu byť odhlasované alebo zamietnuté. A preto nie je potrebné ďalšie technické stretnutie a navrhujem vyškrtnúť to stretnutie, ktoré bolo naplánované na 17. februára a prejsť rovno na hlasovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo dostanú tieňoví spravodajcovia. Pani Tún. Um, ehm, merci, monsieur le président. No, no, Ďakujem, pán predseda. Nemáme pripomienky, pretože je to naozaj veľmi dobre pripravené e, s odpovedným výborom. A teda súhlasíme s tým, čo bolo predložené. Ďakujem pani Tun, pani Beňová, pani Grapini na miesto pani Beňovej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, pán predseda, dovolte, aby som sa ospravedlnila za Moniku Beňovú, našu kolegyňu Tieňovú spravodajkyňu, nemôže tu byť dnes. Povedala mi, aby som ju nahradila, požiadala ma, aby som ju nahradila. Budem veľmi stručná, pretože nie je to toľko, čo povedať, ale je škoda, že Európska únia urobila tak málo krokov, aby chránila spotrebiteľov, aby e, podporila práva na presné informácie a aby podporila zachovanie vysokých e, e, úrovní, vysokých štandardov. Bol tu jeden dôležitý škandál, ku ktorému došlo v Európskej únii. Auta by sa mali opravy v súlade s technickými špecifikáciami daného auta. Mali by sme zahrnúť rôzne faktory, ako je napríklad náhrada hardveru, ktorý je poškodený. Takéto auta, viaceré auta majú technické špecifikácie, ktoré sú úplne iné, keď hovoríme o skutočných špecifikáciách auta a zavádzajú spotrebiteľov kolegovia. Na záver, by som chcela povedať, že by sme mali pracovať v našom výbore a mali by sme znova získať dôveru našich spotrebiteľov, pretože to je najdôležitejší aspekt našej práce. Toto je vlastne aj názov nášho výboru. Nie sme tu preto, aby sme chránili tých, ktorí porušujú zákon. My sme teda pripravili pozmejúce návrhy, zobrali sme do to, čo som povedala a nechám eh, tie pozmeňovacie návrhy, ktoré zlepšujú ochranu spotrebiteľov. Viem, že e, tento materiál je veľmi technický, ale nemali by sme zabúdať aj na politický aspekt. Pokiaľ ide o samotný problém, e, chcem sa poďakovať e, spravodajkyni Anne Kavasiny a teraz vysvetlím svoj vlastný pozmejúci návrh. Nie je tu presne stanovené, či tu hovoríme o pracovných dňoch alebo nie. tri dní je veľmi krátky čas, pretože to môže byť sobota alebo nedeľa. Preto som žiadala 5 dní. Možno by sme mali e, si povedať, že hovoríme o pracovných e, dňoch. Nechcem, aby to bolo prekážkou pri registrácii informácií. Toto je môj argument, e, pretože ja pochádzam z výrobného sektoru. Ďakujem. Merci, Madame Grappini. Pour... Ďakujem, pani Grappini. A slovo má Dita Charanzová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem e, pani spravodajkyni e, za jej prácu. Budem tiež veľmi stručná. Mnohé z týchto pozmeňujúcich návrhov sú e, priateľné, pokiaľ ide o obsah. Ja osobne s mnohými súhlasím, ale musím povedať, že verím tomu, že pôvodný návrh komisie bol pre nás priateľný a takisto rešpektovali politickú dohodu s týmto parlamentom. Preto moja skupina neprišla s nejakými pozmeňovacími návrhmi k tomuto stanovisku a je to aj dôvod, prečo moja skupina bude musieť ešte rozhodnúť, ktoré pozmeňovacie návrhy môžeme podporiť a ktoré nie. A takisto chcem dať jasne najovať, že e, hlasovanie proti pozmeňovacieho návrhu sa nemá vždy chápať ako e, zamietnutie tohto návrhu, ale ako e, želanie vidieť tento text schválený čo najskôr a verím, že v právnych textoch, politických textoch to, čo nesúvisí priamo s článkami daného textu, um, by malo byť obmedzené. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani Žoho, ešte by ste chceli niečo doplniť? Áno, ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne a kolegové. Počula som si všetky vaše argumenty. A uh, sme tu teda na to, aby sme diskutovali o dieselových autách. Nemôžeme trestať tých, ktorí už majú dieselové auta. A videla som vaše pozmeňovacie návrhy, súhlasím so všetkými a mnohé veci sú tam zjavné a zdieľame to. Súhlasím aj s tým, že treba e, uznať, že mnohí majiteľe dizlových e, aut teda utrpeli e, škody z týchto škandálov. A teraz treba E, sa zamyslieť nad tým, že e, či to chceme úplne zakázať. E, je možné kúpiť si vinetu v Nemecku, v Štrasburu, v Paríži. Chceme, aby to boli tie nápravné opatrenia transparentne dostupné spotrebiteľom, výrobcom Myslíme si, že podobné je to v zdravotníctve, prečo by pacient nemal mať prístup ku svojej karte a takisto majiteľia aut by mali mať e, prístup k e, karte údržby svojich e, vozidiel, takže na tomto pracujeme. Merci, Madame Joron. Ďakujem pani Joron, pán Tozevsky za EKR. In my mother language. Budem hovoriť svojim rodným jazykom. E, pripájam sa ku kolegom, e, že tiež nebudeme pri veľmi rozširovať diskusiu. Súhlasíme s mnohými vecami. Pri prerokovaní materiálu je veľmi dôležité, aby konečný užívateľ osobných automobilov mal jasnú predstavu o opravách a údržbách a tieto informácie považujem tiež za dôležité, pretože majiteľ má mať e, čo e, najväčšie množstvo dostupných informácií. Takisto súhlasíme s tým, že by sme nemali riešiť faktor e, zhody výsledkov z laboratórnych testov a z reálnej prevádzky, pretože by mohlo dojsť k istému nepochopeniu a zmetku, takže nepodporujeme tento prístup a máme k tomu ústretové stanovisko. Ďakujem. Dobre, ak teda sa už nikto nehlasí o slovo, nevidím. A, a pani spravodajky, ja teda máte slovo. to Add, um... Ja nemám už čo dodať, iba sa teším na hlasovanie. Takže fajn, ďakujem za túto rozpravu. Pripomínam, že pozmeňovacie návrhy, teda hlasovanie bude 20, 10, 18. februára na ďalšom zasadnutí nášho výboru a stretneme sa tu 17. A chcem aj tak pozdraviť teda britských kolegov, ktorí nás opúšťajú a doteraz teda spolupracovali s nami. Na budúce tu už nebudú. Ďakujem pekne.